We're starting. <laughs> Colleagues, let's get started. We have some serious voting to, to do. Vážení kolegovia, budeme začínať, pretože nás čaká hlasovanie. Vítam vás na dnešnom zasadnutí. Podľa predsedu Buzeka by sme mali e, to robiť tak, ako sme to vždy robili, takže si urobíme také testovacie kolo. Poprosím vás, zúčastnite sa teraz elektronického hlasovania. Je to testovacie kolo. A, takže budeme hlasovať. Ste pripravení na Vianoce? Pripravení na Vianoce? Poprosím vás, hlasujte teraz. Sice nemám žiadnu kartičku, ale dúfam, že aj môj hlas sa bude počítať. Hlasujeme. Ste pripravení na Vianoce? Tak znie otázka, o ktorej hlasujeme. Končím hlasovanie. Zdá sa, že veľa z vás už je pripravených na Vianoce. Fajn. Dobre, budeme pokračovať. Návrh stanoviska ohľadne digitálnej stratégie. Pán, pán Butikov, kompromisný e, pozmeňovací návrh 1. A za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací návrh 2 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací návrh 9. Za. Proti? Zdrža- zdržiavajú sa? Ešte raz si to overíme. Hlasujeme o devine. Poprosíme, elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh, kompromisný návrh. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 15, hlasujeme o prvej časti, za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Ešte raz si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Poprosím vás, možno presunte sa na iné sedadlo a tam to snáď bude fungovať. Ale každopádne tu je to jasné prijatie. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 4, 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 20, hlasujeme o dvoch častiach, v prvej časti za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa. Opäť si to overíme. Poprosím, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 21. Od, končím hlasovanie. Jednohlasne prija- jednoznačne prijatý. 22 za, proti, zdržali sa. Aj tento si potrebujeme overiť, takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 22. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 23. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 26. Opäť v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 34 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisný 17 za, proti, prijatý. Pozmeňovací návrh 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 50 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Hlasujeme o 50 a hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 47. Za, proti zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 10, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 60, za, proti, zdržali sa, 61, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 62, za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie e, jednotka za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať o celkovom návrhu. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Pozmeňovací e, celý návrh stanoviska bol schválený. Bod číslo 5. Navrh o rozhodnutí rady ohľadne spolupráci medzi EÚ a Arabskou republikou, teda Egyptom, v technická spolupráca, vedecká vedecká spolupráca. E, ako bola Sofia Sakorafa. Hlasujeme elektronicky teraz. Končím hlasovanie prijatý. Bod číslo 6, opäť príma ohľadne Alžírska. A opäť spravodajkňou je pani Sakorafa a hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Bod číslo 7 príjma a Libano, Lebanon, Libanon. Hlasujeme teraz. Spravodajkynia pani Sakorafa. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Bod číslo 8. Príjma a Jordánske kráľovstvo. Hlasujeme elektronicky teraz. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Na záver nás čaká bod 9. Hlasovací zoznam, respektíve nominácie e Európskeho parlamentu na výboru ACER. Edith Hercogova ako e, plný člen. Hlasujeme o tomto návrhu teraz. Končím hlasovanie. Návrh prijatý. A druhé hlasovanie, ktoré nás čaká, sa týka Brity Thompsonovej ako náhradničky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Pani Tomsenová bola schválená. A na záver prijatie kandidátov hlasujeme teraz. Teda celý zoznam. Končím hlasovanie. Zoznam bol prijatý. Ďakujem pekne za vašu spolúčasť. Predpokladám, že pani Hercegová tu je. Gratulujem. Tešíme sa na vaše pôsobenie a na to, že nás o tom budete informovať. Tým sme skončili hlasovanie a budeme pokračovať. Bod číslo 10 na dnešnom programe. Ďalší finančný rámec a príprava parlamentnej pozície. Po roku 2020 návrh stanoviska spravodajcom je pán Marinesko z e Počkáme minútku a potom sa pustíme do bodu 10 nášho programu. O minútu budeme pokračovať. So, dear colleagues, um... Takže kolegovia, uh, Chyba nám tu spravodajca, takže preorganizujeme trošku program a začneme od konca po 12, spätná väzba o prebiehajúcich rokovaniach uh, Európskom elektronickom komunikačnom kódexe, ako aj o uh, Európskom orgáne elektronickej komunikácie BEREK. E, Prvý trialog bol 23. oktobra. Cieľom bolo dohodnúť síce úplne nový právny rámec pre elektronickú komunikáciu na neskôr do budúceho apríla. Takže odovzdám slovo spravodajcovi za e, spravodajkyni pani Liska Stilio pre komunikačný kodex. Ďakujem pekne. No, Veľmi dobre ste to, pán predseda, popísali, aká je aktuálna situácia. Bol prvý trialog 25. oktobra, druhý e, ešte stále počas estonského predsedníctva zorganizujeme 6. E, decembra. E, musím povedať, že ten prvý trialog sa vyvíjal rovnako podstate, ako prebiehala e, veľká väčšina, ktorá podporila mandát v tomto výbore. A teraz tí z vás, ktorí to lepšie pozrú, je to problematika, ktorej hlavným cieľom je e, podporiť investície do rozvoja vysokokapacitných sietí a pod potreb, vytvorenie potrebného prostredia na investícia na ďalší rozvoj. Sú to tri časti spektrum, prístup a služby. V podstate takto sa to člení. Ďalší trialog sa zameria vo veľkej miere práve na tú časť spektra. Pokúsime sa čo najviac získať počas estonského predsedníctva, po nich ide Bulharsko, už sa zúčastňuje teraz na trialógu koordinácia a účasť všetkých politických skupín cez tieňových správodajcov je vynikajúca, takže naozaj nemám k tomu čo kritické povedať a ide o to, aby sme dotiahli túto tému dokonca v rámci prvého štvrť roka 2018. Takže to je aktuálna situácia. Mm, zatiaľ nie, sme sa na ničom veľmi ešte nezhodli, pretože sme iba začali rokovať, ale veci sa vyvíjajú dobre. Ďakujem. To nás teší, pani Castilio, a očakávame vaše ďalšie informácie po ďalšom trialogu, takže vám už želáme veľa šťastia, aby ste pri tejto dôležitej téme sa posunuli úspešne vpred. Ďakujem pekne. Dobre, takže bod 11 návrh na riadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikateľskej štatistike. Pán Levandovský z EPP je spravodajcom. Dovolte na úvod povedať, že kvôli výpadku IT nie všetky jazykové verzie sú k dispozícii zatiaľ, čiže to je, toto je vlastne prvá výmena názorov na, v rámci tohto riadneho legislatívneho postupu. E, odčlenili sme si 15 minút na túto diskusiu, takže slovo dám spravodajcovi. Pardon, 50 minút, nemusíme minút, tých 50 minút, ale ak je potrebné, tak ich máme k dispozícii. Nech sa páči, pán Levandovský, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to správne, je to vlastne prvé stretnutie a diskusia na túto pomerne technickú tému. E, máme tzv. rámcové nariadenie o e, podnikateľskej štatistike a tým komisia reaguje na niečo, čo je bez pochyby požiadavkou rastú rastúcou požiadavkou na kvalitnejšiu štatistiku a údaje, ktorá uľahčuje rozhodovania pri ďalšom rozvíjaní únie. Toto nie je jediná štatistická iniciatíva komisie. Je to zároveň, to, čo máme v parlamente, je to štatistika v oblasti polnohospodárstva, takisto v parlamente preberáme aj štatistiku v oblasti sociálnej. Ja vítam túto iniciatívu, pretože je to v rámci tzv. refitu, kde rušíme 10 e, zákonov, samostatných zákonov a nahrádzame ho jednom, jedným nariadením, čo je dobre. To by sme mohli privítať, pretože to znamená zracionálnenie a zjednodušenie e, podnikateľskej štatistiky. Samozrejme je to aj veľmi náročný návrh, predovšetkým pre tých, ktorí robia zber dát Samozrejme je to rámcová dohoda, ktorá má zracionálniť a zabezpečiť e, koheznejší prístup k podnikateľskej štatistike, ale zároveň sa rozširuje táto štatistika aj na oblasti služieb, ktoré doteraz pokryté neboli. Doteraz štatistika podnikania v Európskej únie sa zameráva pre všetkým na výrobný sektor a je tu jasná potreba rozšíriť ju aj na <clears throat> služby ja som konzultoval nielen s tieňovými spravodajcami, ale aj so za, inými zainteresovanými stranami. A samozrejme najšťastnejší sú koncoví užívateľia, pretože oni požadujú e, vysokokvalitné štatistické údaje. Ostatné zainteresované strany, no pre nich je dôležitá nákladová neutralita, respektíve úspory nákladov aby naozaj to bol skutočný tzv. refit, to znamená upravenie na, e, na aktuálne potreby a efektívne využívanie nákladov. A ja súhlasím s komisiou a s prístupom komisie. Úprimne povedané, je to Eurostate, je to iniciatíva Eurostate, ale na druhej strane som navrhol 27 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú takých oblastí ako obmedzené doplnenie tém, pri ktorých je potrebné pripravovať štatistické údaje, vykonávacie a delegované akty, tzv. referenčné obdobie, začiatok referenčného obdobia. Ja dnes nechcem zachádzať do detajlov, pretože to sú technické veci. Potenciálne zvýšené náklady, administratívna záťaž, to je pre mňa veľmi dôležité, aby naozaj sa tým nezvyšila záťaž predovšetkým pre tých, ktorí robia zber dát. Samozrejme bezpečnosť dát, to je veľmi dôležité, a nový metodický, nové metodiky zamerané na znižovanie nákladov predovšetkým je dôležité, dôležitá nakladová neutralita a to, aby ten systém bol ľahko použiteľný predovšetkým pre malé a stredné podniky. Ja nechcem sa nejak veľmi rozširovať, je to prvá diskusia. E, budem konzultovať a rokovať s tieňovými spravodajcami, teším sa na ich názory. No pre mňa je zásadné to, aby sme zareagovali jednoznačnou požiadavkou na vysokokvalitné e, štatistické dáta a naozaj e, zber dát a využitie dát, ktoré bude ľahko použiteľné. Aby to bolo naozaj v zmysle duchu refit. Ďakujem pekne, pán Levandovský. Teraz dostáva slovo tieňový spravodajcovia za ALDE. Pán Telička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pán kolega Levandovský povedal, že bude vystupovať stručne a ja musím povedať, že ja môžem hovoriť ešte kratšie a mám na to dobrý dôvod, pretože to, čo by som prezentovala ako môj prístup, e, zodpoveda presne prístupu spravodajcu. Zmysluplný, rozumný prístup na základe správnych kritérií a správnych princípov. Súhlasím s, paním, s pánom Levandovským v tom, že e, súhlasím s tými s tým, že môžeme súhlasiť s cieľmi komisie, principiálne s cieľmi komisie, ale zároveň e, mám viacero otáznikov, Jeden z nich sa týka dopadovej štúdie. Ja by som chcel presvedčivejšiu dopadovú štúdiu v zmysle dopadov a predovšetkým v zmysle toho, o čom hovoril pán Levandovský, to sú dopady pre podniky, predovšetkým ale nie len, ale predovšetkým pre malé a stredné podniky. A z tohto pohľadu ani návrh, ani hodnotenie dopadov nie sú nejaké presvedčivé v tom zmysle, že by to bolo úplne v súlade s e, tematikou refitu. Takže áno, zámery súhlasím s pánom Levandovským, e, smerovanie to všetko je v poriadku, ale moje pozmenujúce návrhy e, by boli sa isto v tomto duchu a mm, prebiehajú konzultácie, takže musím povedať, že veľká väčšina vašich pozmenujúcich návrhov, pán Levandovský, sú také, ktoré by som ja sám bol býval navrhol, takže myslím si, že e, máme pomerne veľkú zhodu názorovú, sledujeme tie isté ciele a v tomto duchu môžeme podľa mňa ten návrh ešte vylepšiť. Čo sa týka ďalších vecí, to by som len zopakoval to, čo už povedal pán Levandovský, takže eh, buď, ušetrím čas a do tejto prvej diskusie poviem iba toľko, že prístup spravodajcu vyvoláva vo mne dôveru, že to zvládneme, môžem súhlasiť s týmto prístupom a vo veľkej miere súhlasím aj s veľkou väčšinou pozmeňujúcich návrhov a určite v rámci interakcie medzi tieňovými nájdeme dobré kompromisné pozmeňujúcie návrhy a mm, dopracujeme sa dobrým návrhom. Tie ďalšie technické ujednania, E, to už ponechám na interakciu medzi spravodajcom a tieňovými. Ďakujem pekne, pán Telička. Chcem sa spýtať, či máme nejaké ďalšie e, žiadosti o slovo, nejakých ďalší členia výboru, ktorí by sa ohlásili alebo zapojili diskusie, možno komisia. Komisia, nech sa páči, máte priestor vyjadriť sa k tejto správe. Máme nejakých zástupcov komisie? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, komisia víta tento prvý návrh nariadenia ktorý pripravil pán spravodajca Levandovský. No a vítame jeho expertizu v tejto téme. Táto správa preukazuje veľký záujem, ktorý kladie parlament na ten konštruktívny prístup a návrh, ktorý pripravujeme. Takže veríme, že správa je naozaj v dobrých rukách. Priznávame, že tu sú isté obavy e, v politickej rovine a ďakujeme výboru ITRE, e, že nám dáva priestor, aby sme si vysvetlili niektoré z týchto tém. Celkovým cieľom komisie, to, čo sa snažíme v rámci FRIPS nariadenia dosiahnuť, to sú viaceré ciele, ktoré sme si vytýčili. Ale ak by som mala sumerizovať tie hlavné ciele, tak v prvom rade je to konečne odpovedať na dlhodobú potrebu dátových užívateľov, akými sú napríklad Európska centrálna banka, ďalej znížiť administratívne zaťaženie pre podniky, po tretie zachovať relevanciu a to aj v strednom a dlhodobom horizonte, a to tým, že zavedieme malý prvok flexibility pri pozmeňovaní a doplňaní požiadavek na dáta, a to predovšetkým v rámci dynamickej žaristiky, ako napríklad požiadavky na IKT, vedu a výskum a inovácie. Bez takéto flexibility nebudeme mať možnosť sledovať a mapovať to, čo sa deje v hospodárstve. Pomerne veľký čas pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhuje spravodajca, sú na prvý pohľad pomerne akceptovateľné pre komisiu a myslíme si, že ich budeme vedieť eh, pomerne ľahko zohľadniť ale potrebujeme si vysvetliť aj niektoré z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov a to tak, aby sme zabezpečili to, že dobre rozumieme, aké sú tie zamýšľané ciele týchto pozmeňujúcich návrhov. Niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme dostali, ak by sme ich teraz správne pochopili, by viedli k tomu, že nebudeme môcť naplniť niektoré kľúčové ciele, ktoré sme si vopred vytýčili. Preto by sme radi využili príležitosť a vysvetlili si, aké sú ciele k návrhu komisie, a to najmä voči niektorým návrhom, kde máme isté obavy. Prvým pozmeňujúcim návrhom a tá najdôležitejšia obava, ktorú máme, sa týka pozmeňujúceho návrhu 28 v prílohe 2 ktorý sa týka periodicity otázok, ako je cena, výstupy a produktové informácie pri krátkodobých podnikateľských štatistikách. Tu by som rada vysvetlila, že tieto obavy zahrňajú, alebo tieto požiadavky sú vlastne 8 e, premenných, ktoré sú vyžadované každý mesiac. Z týchto 8 premenných len dve sú nové v, v rámci danej periodicite. Ostatných 6 premenných už je dnes nahlasovaných mesačne. Takže tento pozmenujúci návrh by v podstate vrátil situáciu späť do existujúcej situácie. Z týchto dvoch no, nových prvých, alebo tých, tých nových indikátorov, to je vlastne index obratu služieb a index výroby služ, v, v oblasti služieb, rada by som vysvetlila, že viac ako polovica členských štátov už takéto indexy tvorí. A to je naozaj veľmi dôležitá požiadavka zo strany Európskej centrálnej banky, ktorá siaha ešte do roku 2000. V tomto smere je naozaj kľúčové, aby sme pre adekvátne predpovedanie, alebo teda um, pro, prognozovanie HDP získali tieto dáta, a to aj pre, u, u, pre adekvátne nastavenie európskej menovej politiky. A po druhé by som uh, odkázal ešte na pozmeňujúce návrhy 15 a 16 ktoré sa týkajú e, registra Euroskupiny a návrhu komisie, aby e, len niekoľko ľudí v rámci národných štatistických úradov, ktoré pracujú na tvorbe tohoto registra, mali prístup k týmto dátam, a to v prípade všetkých nadnárodných firiem, a zároveň, aby, aby mali aj obmedzený počet aby iba obmedzený počet štatistikov mal prístup k týmto informáciám. Títo ľudia budú viazaní prísnymi, e, prísnymi pravidlami dôvernosti a to je naozaj nevyhnutné, pretože ak štatistik v členskom štáte chce e, chce správne zaradiť právnu jednotku do globálnej skupiny, bude musieť vidieť vlastne aj cezhranične do týchto údajov. V opačnom prípade nebude vedieť, či daná právna jednotka, či daná právna entita patrí do daného konzorcia, danej národnej skupiny. A preto je naozaj dôležité, aby obmedzený počet osôb mal prístup k týmto informáciám, samozrejme, budú viazaní prísnymi pravidlami o dôvernosti, o ktorých som práve hovorila. Potom na záver ešte by som spomenula pozmenujúci návrh číslo 22, ktorý hovorí o medzárodných obchodných štatistikách, ktoré majú, eh, ktoré robia, zbierajú štatistiky o modalite dodávok a o modalite tovarov, ktoré sú veľmi dôležité pre obchodovania. Tieto štatistiky zatiaľ nie sú zbierané ale je tu silný politický tlak, aby sme takéto štatistiky získali. Explicitné spomenutie týchto štatistík ako predmetu pre budúce štúdie poukazuje na to, že tu je jasné zapojenie Európskeho štatistického systému do tvorby takýchto štatistík a zároveň to dáva veľmi jasný signál politikom, ktorí žiadajú a potrebujú takéto údaje. A vymazanie takýchto odkazov, ako sa navrhuje v pozmienicom návrhu 22, by e, nám neposkytlo takýto dôležitý signál, ktorý potrebujeme. Takže tie otázky, ktoré sa, no, sa žiadajú v navrhovaných pozmeňujúcich návrhoch 8, 9 a 10 sú skôr technického charakteru a vyžadovali by si e, rozsiahlejšie vysvetlenia, prípadne aj grafické ilustrácie. V takomto prípade by vlastne predbežná správa e, ešte nebola rozložitým priestorom pre takúto diskusiu, ale komisia naozaj chce prediskutovať o tejto téme a chceme o tom diskutovať v rámci technického stretnutia medzi parlamentom a komisiou. A dal by som ešte priestor pánovi Levandovskému pre záverečné vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj e, za informáciu od komisie. Rozmýšľame o tom rovnako. Našou snahou e, vlastne je skutočne zabezpečiť reálny refit. A preto nestačí mať vlastne len jeden zákon namiesto desiatich, ale ale nemali by sme vytvárať ďalšie bremeno pre tých, ktorí vytvárajú a zbierajú štatistiky. Takže ďakujem pekne za vyjadrenie na strane komisie. Plne súhlasím s tým, čo ste hovorili. Mali by sme zachovať ehm, alebo tá štatistická kapacita Európskej únie by sa mala vyvíjať spolu s podnikateľským životom, s jeho dynamikou, ale zároveň by sme mali nájsť adekvátnu rovnováhu medzi flexibilitou, ktorú žiada komisia, a predvydateľnosťou pre eh, podniky aby neboli prekvapení, aby mali dosť času na úpravy alebo na prispôsobenie sa. To je e, tiež dôležité. Čo sa týka konkrétnych bodov, ktoré boli dnes spomenuté, áno, e, vraciame sa naspäť na kvartálne štatistiky pri cenách a cenotvorbe, ale je to otázka aj toho, že či to, čo požaduje ECB, je postačujúce. Myslím si, že minimálne e, polovica členských štátov robí kvartálne štatistiky, takže, pardon, teda mesačné štatistiky, napríklad štatistický úrad Polska. Pre štatistický úrad Polska to nie je problém vyrábať takéto mesačné štatistiky, ale pre niekoho to problém môže byť, takže je to otázka na diskusiu. E, čo sa týka prístupu k údajom, podľa môjho názoru sa to obmedzuje na tie krajiny, ktoré majú minimálne jednu jednotku nadnárodného konzorcia na svojom území a v prípade pilotov, pilotných projektov tam sme boli informovaní už e, Eurostatom, ale ten pilotný projekt pre získavanie týchto obchodných žadistík už bol vykonaný. Mohlo by sme to robiť aj do budúcnosti, ale nevidím preto priestor v tomto nariadení, aby sme to tu mohli oznamovať. Ale to je všetko ešte pre diskusiu pretože to, čo je momentálne dôležité, je to, aby sme privítali zosúľaďovanie ehm, a privítali e, vlastne nahradenie desiatich legislatívnych dokumentov jedným. A takisto náš príspevok e, je v tom, že veľmi dobre poznáme aj ehm, tie príklady štatistiky, ktoré sa týkajú polnohospodárstva a sociálnych faktorov, tam sa veľmi pomaly vyvíjajú nové štatistické moduly, dokonca je tam aj také váhanie na strane členských štátov, ktoré ktoré nechcú vytvárať ďalšie bremena alebo náklady v tomto smere, takže naozaj by sme mali zabezpečiť, že to bude e, taká užívateľsky ústretová e, podoba legislatívy. A ako bývalý komisár e, si myslím si, že v tomto smere naozaj sa nám podarí nájsť kompromis. Ďakujem pekne, pán Levandovský. Termín predchádzania pozmeňujúcich návrhov je 30. novembra 2017. Ďakujem veľmi pekne, pán Levandovský, za vaše závery. Teraz sa presúvame späť. Ideme na bod číslo 10 na programe nášho rokovania. To je ďalší viacročný finančný rámec za pripravenie pozície parlamentu na viacročné finančné obdobie po roku 2020. Pán um, Pán Ilej vystúpi v mene spravodajcov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. E, pán Marinesku nemohol prísť. Prejdeme si veľmi stručne jednotlivými e, komplexnými e, návrhmi pána Marinesku. Takže v zásade pokrývame všetky otázky politiky, ktoré sa týkajú rozpočtu. Takže začína to otázkou priemyselnej politiky. Je to otázka prehlbenia integrácie Európskej únie energetického trhu je tu aj odkaz na digitálny jednotný trh a tieto nástroje žiadajú pre lepšiu koordináciu európskych nástrojov, najmä v rámci tohoto zjednodušenia komunikácie, energetickej infraštruktúry, a odkazujú sa tu na Horizon 2020, na e, rozpočet pre vesmírne aktivity a takisto sa to týka aj toho e, nového prvku, a to je Európsky program a e, priemyslu obrany a obranných technológií. Takže to je taký realistický odhad toho, ako môžeme prispieť k tomuto všeobecnému rozpočtu a pre EPP je to priestor, ako to možno trošku ešte celé upraviť. V tomto smere môžeme doplniť to, že by sme mali tú e, správu zmeniť tak, aby sme odkazovali aj na konkrétne číslo. E, malo by tam byť aj odkaz na konkrétne rozhodnutie členského štátu, alebo teda záväzne rozhodnutie členských štátov vynakladá 3 HDP na výskum a takisto, aby sme tam odkazovali aj Ehm, alebo aby sme priamo vlastne vyčíslili aj tých 120 miliónov pre rámcový program číslo 9. Rozhodli sme sa spoločne, že neradi by sme videli ako by sme ehm, vlastne opäť odoberali prostriedky z obálky na vedu a výskum. V každom prípade by sme odkázali aj na EIT, e, pretože aj to je súčasť nášho rozpočtu, kde máme Ehm, kde máme ako ITRE výbor priestor na vyjadrenie. Budeme hovoriť aj o inovačných medzerách, o potrebách synergie, ktorú potrebujeme, o úlohe kreatívneho ehm, priemyslu a kultúrneho, odve, kultúrneho odvetví. A takisto, čo sa týka ďalších pravidel, budeme odkazovať aj na, na klasický nástroj tých paušálnych súm. Ehm, dávame prednosť e, prístupu v rámci jednotného auditu a Dali by sme prednosť tomu, aby sme primárne rozmýšľali nad tým, že rámcový program číslo 9 by mal byť postavený na grantoch a nie tak, aby vlastne úvery nahradzali granty. Takže to je skoncentrované e, tieto e, témy. V prvom rade je to, to správa spravodajca a po druhé je to pozícia EPP e, k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pán Ilianov. A takže vrátime sa teraz, dáme priestor tenevým spravodajcom. Pani Werner má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Žiaľ, pán Gajer musí byť dnes na rozpočtovom výbore ohľadne rokovania o výročnom rozpočte na rok 2018 a poprosím, aby som ho zastupovala. V prvom rade ďakujem pánu Marineskovi za jeho stanovisko pretože vo svojom stanovisku uviedol veľmi veľa dôležitých bodov, ktoré sú dôležité pre, pre Európsky parlament, ktoré pán Gajer podporuje, napríklad dostatok financovania pre ukončenie a dobudovanie Európskej únie, Európskeho výskumného e, e priestoru a vnútorného trhu. E, pán Gajer súhlasí s tým, že je treba mať dôležité dostatné finančné prostriedky aj pre vesmírny program a pre SEF. Ďalej je v stanovisku pár bodov, ktoré by pán Ger chcel ďalej zdôrazniť a zýrazniť. Je dôležité, aby sa komisia zamerala ešte viac na rast a e, pracovné miesta, držať sa tohoto kurzu, ďalej vyššie financie pre inovácie, výskum a to hlavne v tých oblastiach, ktoré nám umožňujú dodržiavať ciele e, ohľadne klima- do zmierňovania klimatických zmien, napríklad účinnosti budov ďalej. Nástroje ako SME e je treba pokračovať aj v nich v ďalšom období. Eh, okrem dostatočného financovania pre, programov, ktoré, pre programy, ktoré spadajú pod kompetenciu ITRE, eh, pán Gajer vy, vyslovene podporuje dostatok financií pre naše agentúry, tak aby eh, dokázali sa vysporiadať efektívne s tými úlohami, ktorých navyše stále príbuda, ktoré sú im zverené. Ďalej osvedčené programy na, takové FC, to je nové, prípadne programy v oblasti obrany nesmú byť krátené na financiách tak aby tie programy ako ich CEF, ktoré dobre fungujú, e, ne, ne, nezaostávali, je treba dať k dispozícii nové dostatočné financie. Pán Gajer sa teší na kvalitnú spoluprácu so správnym spravodajcom a e, jeho teňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. Thank you. This is Werner on behalf of ALDE. Mr. Ďakujem pekne ešte v mene ALDE. Pán Telička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že sa už toho naozaj povedalo veľa a zaznelo tu veľa aj v minulosti. Máme tu rozhodne koľko základných princípov, ktoré podľa môjho názoru e, princíp, eh, spravodajca zobral do úvahy. Dovolte mi možno ešte spomenúť aspoň e, jedno také všeobecné Mm, takú všeobecnú poznámku, ktorá by nás mala viesť aj v budúcnosti. A je to otázka toho viatočného finančného rámca, aj otázka postoja k tvorbe politika, eh, tvorbe politik. Spravodajca to spomenula, to je otázka práve inovácie. Inovácia by nemala byť financovaná, alebo inovácie by nemali byť financované na úkor prostriedkov v programe Horizont to je samozrejme veľmi dôležité. Na druhej strane veľmi dobre vieme, že v dôsledku niektorých politických zmien v niektorých členských štátoch vidíme, že sú tu také napätia, rastie tu pnutie a sú tu ambície alebo snaha revidovať do budúcnosti e, európske financovanie, možno nie nutne pozitívnym smerom. A to môže vlastne ísť aj na úkor niektorých našich politík, najmä programom, ktoré súvisia s inováciami. To je naozaj niečo, čo by sme mali mať na pamäti, nielen dnes, ale aj do budúcnosti. No a tá istá poznámka by mala platiť aj ohľadom toho, aký reálny ekosystém tu máme v Európe a zároveň do akej miery budeme schopní konkurovať do budúcnosti v rámci, našich, v rámci globálnej ekonomiky voči našim hlavným konkurentom. Ďalšia téma sa týka financovania. Do budúcnosti by sme mali byť zameraní na otázku financovania, spolufinancovania mm, perspektívnych programov, perspektívnych sektorov. A to sú práve tie eh, témy, alebo tie oblasti, kde náš priemysel ešte stále potrebuje podporu, ale to isté samozrejme eh, platí a za to má zodpovednosť aj výbor ITRE Eh, za tie ostatné oblasti, kde tvoríme alebo doplňame tento ekosystém. A to je práve otázka regulačného prostredia. Takže mali by sme možno oddeliť financovanie od regulačného prostredia, ale to sú dve strany jednej mince, alebo toho, čo nazývame ekosystémom v skratke. Takže v skratke treba povedať, že to, čo sme si dnes vypočuli od spravodajcu, je pravdepodobne ten smer, ktorým by sme sa naozaj mali vybrať, tam nie sú žiadne nejaké negatívne poznámky, ktoré by sme k tomu mohli povedať, ale pre nás platí to, že prichádza také zložité obdobie. Ospravedlňujem sa, pardon. Poprosím ticho v sále. Takže dostávame sa do obdobia, kde bude naozaj veľa tlakov, ktoré budú prichádzať na európsky rozpočet a myslím si, že celý tento proces sa len začína Máme tu viacero takých rôznych e, prahov do budúcnosti a tie si od nás budú vyžadovať, aby sme mali ešte systematickejšie, ešte konceptuálnejšie e, postoje k tomu, ako robíme politiku, ako tvoríme takúto politiku a to je za všetko, čo k tomu môžem povedať a uvidíme, ako sa táto téma bude vyvíjať, ale opäť nemám žiadne ďalšie výhrady, najmä vizaví e, toho, čo už bolo poslané alebo pred, predložené zo strany spravodajcu. Ďakujem pekne, pán Talička, v mene zelených. Pán Tuomes, nech sa páči. Môžem pokračovať tam, kde Pavel prerušil svoje vystúpenie. V politickej eh, je tá reálna otázka o tom, že máme 10 miliardovú sekeru, pretože Británia odchádza. Takže je tu naozaj veľa vecí, o ktorých musíme diskutovať. Vrátanie toho, odkiaľ tieto peniaze prídu. A som trochu prekvapený, že pán Marinescu vo, svojom, eh, vo svojej správe nehovorí nič. Nijako nehovorí o zdrojoch. Pretože ak nezískame nové vlastné zdroje, tak budeme pritlačení k múru. A práve preto potrebujeme aj v rámci nášho stanoviska ITRE hovoriť o vlastných zdrojoch. A myslím si, že sú tu dve také oblasti, kde získame väčšiu mieru dôveryhodnosti aj voči verejnosti. A síce kto ak nie Európa znížila náklady na roaming? Kto ak nie Európa zabezpečila lacnejší internet v Európe? Takže je absurdné, aby sme žiadali za nejaký veľmi malý poplatok v prípade každej komunikácie, ktorá by nám umožnila do budúcnosti získať ešte lepšie širokopásmové pripojenie a podobne. My vieme preukázať, že znižujeme náklady pre každého jedného občana a to isté platia pre elektrickú energiu. Bez toho, aby sme e, vytvárali európske trhy pre obchodovanie s elektrickou energiou a plynom, tak by veľkoobchodné ceny energie neboli nikdy tak nízke, ako sú dnes, pretože práve vďaka cezhraničnej organizácii trhov máme väčšiu mieru cenovej optimalizácie. A preto by sme možno, možno mohli byť odvážnejší a mali by sme povedať, že v oblastiach, kde vieme dokázať, že Európa znižuje náklady pre občanov, tak práve tam, ak máme naďalej znižovať tieto náklady, tak práve v týchto oblastiach si môžeme vypýtať aj niečo ako vlastné zdroje. Ďalšia otázka, e, klíma. E, dnes v pondelok v Bone, čo nie je mimochodom veľmi ďaleko odtiaľto, otvárame otvárame e, konferenciu, teda COP konferenciu ku klimatickým zmenám. A v tomto smere by som ocenil aj eh, eh, nejaké, nejakú zmienku o klimatických zmenách a financovaní, eh, financovaní dôsledkov klimatických zmien v správe pána Marinesku. Ďalej, čo sa týka iniciatív, vďaka iniciatívam, ktoré sme prijali od Carlosa Uerasa a pána Elera, tak dnes máme oveľa lepšie podmienky financovania nových startupov, ale máme tu jeden veľký problém. A v prípade veľkých priemyselných projektov potrebujete napríklad, napríklad o, o, o výrobu batérií a podobne, potrebujete naozaj veľké, veľké zdroje. A tu je veľmi ťažké pre nás konkurovať Číne a USA. Prečo Elon Musk dokáže postaviť e, dvojmiliardovú továreň za, na, na batérie? Pretože on má záruky od amerického štátu. A my nemáme nič podobné. E, v prípade veľkých priemyselných investícií máme tu dobré, e, dobré, dobrý text, v správe pána Marinesku, ale posunul by som to ešte ďalej. A otázka obnoviteľných zdrojov. Ak máme optimalizovať aj cezhranične, myslím, že je bolo vhodné, aby po roku 2020 sme tu mali aj nejaké od, niečo hmatateľné na stole, niečo, čo, čo vieme dokázať. Ak dokážeme prinútiť vlády, aby spolupracovali cezhranične, tak dokážeme získať aj za ruky pre takéto typy investícií, ktoré by mohli znižovať náklady pre nás všetky a to by bolo naozaj výhodné. A to asi predložím ako pozmenujúci návrh. Thank you, Mr. Thomas. On behalf of GUE, we have Mrs. Sakurava. Please, you have the... Ďakujem pekne, slovo má pani Sakurava. nech sa páči. Ďakujem pánu spravodajcovi za také úvodné nastolenie tejto témy. Je to kľúčové pre vytvorenie pozície stanoviska e, parlamentu pre nastávajúci viacročný finančný rámec. Ten finančný rámec musí vychádzať e, z rešpektovania pravidel rozvoja, e, ktorý bude rešpektovať sociálnu dimenziu. A aj tá politika táto politika musí mať prioritu voči všetkým ostatným týmam, témam, čo sa už týka, či s tým je konkurencie schopnosti alebo každú inú tému. Dokonca ani únia e, kapitálových trhov nie je taká dôležitá. Verejné investície a plná nezávislosť od európskeho semestra je treba, eh, je treba ho nastaviť tak, aby dokázal sa vysporiadať s eh, nejakým negatívnym vývojom, pretože nejde vlastne iba o nejaký všeobecný rámec, z ktorého budeme vychádzať. Nie, ide aj o navyšovanie prostriedkov, aj čo sa týka uh, dohody uh, o tarifoch, o clách a tak ďalej. Je to úplný základ pre financovanie, finančné opatrenia, ktoré e, budú teda financovať jednotlivé fondy, strategické, ako aj nové fondy, podpora jednotlivých odvetví priemyslov, priemyslu a tak ďalej. Takže ak sa podarí dosiahnuť tieto cele, tak to budem vidieť pozitívne. Okrem toho, každý e, krok e, v rámci plánovania tohoto rámca je treba dobre e, premyslieť, aby tie priority sa navzájom e, nejakým spôsobom neohrozovali. Čo sa týka e, alokácie tých prostriedkov a spolufinancovania tam si myslím, že je treba posunieť rolu Európskej únie v súvislosti s utečeneckou krízou. Čo sa týka zvyšovania, všeobecné zvyšovania blahobytu, by mal, to by mal byť jeden z cieľov. Na záver, vážené kolegyne, kolegovia, by som rada povedala práve s ohľadom na tému Brexitu a ukončenia e, vlastne vytvárania novej európskej štruktúry. Je to treba nejakým spôsobom tieto jednania uzavrieť, aby sme mohli vytvoriť aj ten finančný plán na ďalší finančný rámec. Ďakujem pekne. A teraz sa spýtam, kto má záujem vystúpiť. Pani Krostet je prvá na zozname. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som sa chcela poďakovať kolegyne Marinesku, žiaľ tu nie je, ale za odvedenú prácu na tomto stanovisku, pretože je veľmi dôležité pripomenúť si, že chceme mať taký rozpočet, ktorý naozaj bude podporovať priemyselnú politiku a pre všetky inovácie, aby zodpovedal našim ambíciám. Mám dve pripomienky. Na jednej strane, čo sa týka e, vesmírnej politiky, musíme pokračovať, rozvíjať naše vlajkové programy ako Galileo, EGNOS či Kopernikus a zároveň iniciatívy, ďalej rozvíjať technologické sprievodné iniciatívy. To sme žiadali aj v správe, o ktorej sme hlasovali. Sa týka Európskej vesmiernej stratégie. A druhá pripomienka, tá sa týka poslednej vety, posledného odseku, podľa ktorej uh, pán spravodajca hovorí, že program v oblasti obrany by uh, nemá byť financovaný na úkor iných programov. Ja s tým úplne súhlasím principiálne, ale je potrebné objasniť to, že pre obranu nemôžu to môže byť zohľadené až po roku 2020, pretože prvá fáza programu obrany začne už v roku 2019, 2019-2020, ale tento priemyselný program pre obranu bol prezentovaný za podmienok, ktoré poznáme, to znamená veľmi rýchlo, je tu historická príležitosť zaviesť tento program a teda jeho financovanie sa na úvod nepredpokladalo a preto je posledné čiastočne ho financovať z presunutia finančných prostriedkov ako aj z finančnej marže. Ja ako spravodajkyňa tohto programu, priemyselného programu pre obranu, som zabezpečila to, že program, z ktorých budeme čerpať finančné prostriedky v roky 2019-2020, že to nebude mať žiadne dopady na tieto programy, takéto presunutie finančných prostriedkov. Áno, ja som za to, aby sme mali poriadok do budúcna, ale predsa len by som toto chcela upresniť, pretože je to zásadné aj v tej správe, ktorú v blízkej budúcnosti, ktorú som e, nedávno predstavila. Viem, že členské štáty budú mať problémy stiahnuť do, Vrecka. Je to dôležité, aj pre mm, tento priemyselný program e, obranný po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Levandovský, nech sa páči. Ďakujem vám veľmi stručne. Prvá vec, e, náš vstup ako výbor e, ITRE je to veľmi dôležité, čo sa týka programov Kosma, vesmírneho výskumu, a tak ďalej. Druhá e, sa týka vlastných zdrojov spolufinancovania. V správe pána Marinesko to chýba, ale ako spoluspravodajca ohľadne zdrojov s pánom Dipre môžem garantovať, že to bude veľmi dôležitá téma z hľadiska parlamentu, pretože e, keď sa niečo v minulosti nepodarilo, tak nás to neodradí. E, ja si veľmi dobre pamätám, že e, sa táto časť nepodarila s tým spolufinancovaním vlastnými zdrojmi a možno vďaka Brexitu sa naskytuje príležitosť, aspoň malička, ktorú by sme mali využiť. A tretia téma sa týka konkrétne nášho problému. Ak parlament má veľmi ctižadostivý cieľ a síce e, dokončiť ten viacročný finančný rámec pre roku 2020 až ešte pred, pred voľbami roku 2018, to znamená do marca 2019. Aj keď e, e, tam budú nejaké zdržania, ktoré sa dá čakať, tak ak si spomeniem, ako e, to posledné vyjednávanie posledného MFF trvalo 2,5 roka, ak si dobre spomínam, a teraz to chceme dokončiť v priebehu niekoľkých mesiacov, takže naozaj z hľadiska toho času a rýchlosti neviem. Som trošku skeptický. Plus ešte je tam Brexit. Fajn, môžeme to skúsiť, ale e, máme problém s tzv. Leaders Agenda, teda programom tých lídrov, to znamená pozícia rady e, má úplne iný časový harmonogram, dokonca aj v júni, čo je ešte po voľbách e, do Európskeho parlamentu, tak to bude prvé z jedných zo zmierovacích eh, vý, výborov a nie ukončovanie e, toho viadočného finančného rámca. Takže rada a parlament, respektíve rada ten ich Leaders program má úplne iný časový rámec, alebo teda harmonogram. Myslím si, že my ako dve inštitúcie by sme sa mali e, eh, zosúladiť. Ďakujem za túto poznámku. Pán Kelly, nech sa páči, máte slovo. Vďaka. E, súhlasím s tým vo všeobecnosti, čo kolegovia povedali. Tento prístup je veľmi pozitívny. Hlavne pán Man, e, Manesku, Marinesku odviedol skvelú prácu, e, vlastne popísal veľmi dobre priority, s ktorými nemôžem než súhlasiť. Moja pripomienka sa týka toho, v súvislosti s tým, čo hovoril Klod, ktorý práve odchádza ohľadne vlastných zdrojov a pán Lavandovský sa k tomu tiež vyjadroval. Prečo sme s tým neúspeli v minulosti? Naozaj je treba, aby sme sa s tým nezmierili e, pretože argumenty pre tie vlastné zdroje sa posilňujú, tak aby Európska únia mala vlastné zdroje. A to hlavne tam, kde dokážeme preukázať, že to má nejakú pridanú hodnotu. Cloud spomínal internet, e, nízke poplatky za internet, Galileo, Kopernikus, tu zazneli a ďalšie. Môžeme do toho zahrnúť aj Fond Solidarity, Erasmus a ďalšie. A čím viac dokážeme e, zohnať zdrojov pre tieto naozaj veľmi hodnotné európske programy, tak tým efektívnejšie budú a tým viac občania uvidia, že Európska únia hodnoty, ktoré prináša, sú dobré a že je lepšie byť spolu, než byť v tom sami. Ale problém, ktorému sa nevyhneme, ktorý je pred nami, je Brexit. Ten bude mať samozrejme vplyv na rozpočet. Ešte nevieme, nakoľko ešte nevieme, či Brexit e, sa podarí dokončiť kým budeme mať nový finančný rámec alebo nie. Môžeme o tom viesť nekonečné diskusie, ale je treba konať. A je treba pracovať s tým, čo máme. Cieľom by malo byť čo najsilnejší rozpočet, rozpočet a je treba komunikovať e, smerom k občanom, že pracujeme v ich záujme. Aj ten rozpočet je v záujme všetkých Európanov a e, na to máme nekonečný rad prí, príkladov, ten veľa príkladov, ktoré môžeme uviezť na podporu tohoto argumentu. Takže je treba sa naozaj zjednotiť, postaviť sa za pár zásad, ktoré dokážeme obhájiť a dúfajme, že potom budeme úspešní. Ďakujem pekne, pán Kili. Slovo má znova pán Ilenau, nech sa páči. Záverečné poznámky, pán Heller. Ďakujem. Ja som sa snažil predstaviť si, čo by pán Marinesko povedal, keby tu bol. Ja myslím, že máme viac menej spoločné stanovisko. Všetko, čo tu zaznelo, vychádza buď z toho, na čom už sme sa dohodli a čo už sme uviedli v iných správach a viac menej dokážeme súhlasiť so všetkým, čo tu zaznelo. Dovolím si len pridať ešte jednu dôležitú vec a viem, že pán Levandovský mm, má veľmi uh, realistický prístup aj pohľad na to, ako prebiehajú to vyjednávanie v rozpočte, ale tam by sme nemali začínať. Môžeme povedať, áno, toto bude dôležité pre budúcnosť Európy a to z týchto a týchto dôvodov. Eh, je treba povedať, že členské štáty hlavy štátu sa rozhodli eh, E, dávať na to 3% HDP a nepodarilo sa to. A toto je to politické východisko. Nie je to tak, že chceme zvyšovať rozpočet. E, možno by sme sa mohli dohodnúť na tých 120 miliónov eur, pretože sme sa dohodli v rámci toho strednedobého hodnotenia, ale ani to nie je ekvivalentné tomu príspevku EÚ, ak to má byť 3%. 3%, ktoré sme chceli dávať na E, výskum a vývoj. Takže z politického dôvodu je treba tú našu pozíciu si, situovať nejako do pozície, nie situovať sa do pozície žobraka, ale proste seba vedomo vyhlásiť, aká, je, aké je naše stanovisko. A to, na čom sme sa už dohodli. Pán Tomás hovoril, že ak chceme mať e, ten nejakým spôsobom, aby, aby to fungovalo, e, ten prenos medzi výskumom, vývojom, inováciou a novými projektami, tak nie je dobré pripomienkovať stratégie, stratégiu eh, technologického rozvoja zo strany komisie, pretože my sme tu výbor pre priemysel. priemysel. My sme výbor pre priemysel a my ako výber a priemysel ak sa e, e, nebudeme vyjadrovať k e, tomu dokumentu, ktorý zverejnila komisia ohľadne politiky pre priemysel, tak kto iný sa k tomu má vyjadrovať, aj keď to bolo naozaj to najhoršie, čo som za dlhé roky videl. Takže my by sme mali nejakým spôsobom to zhodnotiť, zlepšiť. Takže ja by som si dovolil apelovať na to, aby sme tu uh, pozíciu posilnili tým, e, aby sme neignorovali to, čo vyprodukovala komisia, a aby neostalo len na pánu predsedovi, aby napísal e, ten e, list komisii s tým, že toto je teda to najhoršie, čo komisia kedy k tejto téme vyprodukovala. Mali by sme sa angažovať teda trocha viac. A posledná téma, posledná vec ohľadne viacročného finančného rámca, tam by sme naozaj mali vziať do úvahy každý jeden bod, a to systematicky. EIT, e za ktorú sme zodpovední. Takže systematický prístup k tejto téme a nielen, že si vyberáme témy, ktoré sa nám hodia, pretože to potom by viedlo k dojmu, že na niečo kladieme nejaký špecifický dôraz. Z toho, čo som počul tu od kolegov a kolegyň, chceme pokryť predsa každú tému, ktorá, každú tému, ktorá e, sa nejakým spôsobom týka rozpočtovo ITRE. A poprosím iba v mene spravdajca, aby naozaj tam nebol konkrétny dôraz, ale naozaj systematicky všetky témy. Netreba vytvárať dojem, že e, budeme tu nejakým spôsobom selektovať napríklad rozpočet pre EIT. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Nile. Pozmenujúce návrhy poprosím predložiť do 14. novembra. Tým sme sa dostali na záver tohto bodu nášho programu a posledným bodom nášho programu je bod rôzne. Má niekto niečo do rôzneho? Ak nie, tak skončíme naše dnešné rokovanie 27. a 28. novembra a zasadníme najbližšie. Ďakujem pekne.